hlasovania. Kolegovia, prosím, ktorí chcete odísť, tak urobte to rýchlo, aby sme mohli pokračovať. Doamna Morvaj Kristina. Takže pani Kristina Morvaj. Ďakujem, mala som tu nejaký problém s mikrofónom. Takže áno, finančné služby. A, teda nariadenie o finančných službách. Ja som hlasovala v súvislosti s touto správou, je extrémne dôležité, že aby finančné služby podliehali prísnym pravidlám. A pre mňa ako pre Maďarku je to predovšetkým dôležité, pretože každý deň vidím, že banky prevádzkujú rôzne nekalé praktiky, ktoré porušujú práva spotrebiteľov a vidím, aké to má dôsledky. Vidím 100 tisíce Maďarov, maďarských občanov, ktorí sa stiažujú na dlhy, ktoré im nastali, keď teda boli nejaké operácie v e, cudzích menách. No a napriek tomu, že pôžičky v cudzích menách e, pôsobia rôzne teda tragédie, tak e, stále sú maďarským občanom ponúkané rôzne produkty, napríklad na letiskách a tak ďalej, takže by sa to malo regulovať. Ďakujem za slovo. Dnešná ekonomika nie je nepredstaviteľná bez finančných transakcií a časy, kedy sa platilo z ruky do ruky, tak sa to zmenilo a, a tie sú dávno preč a stále si viacej sa využívajú elektronické služby a potrebujeme moderné princípy, ktoré budú riadiť takéto transakcie. A čím presnejšia naša legislatíva, tak tým bude jednoduchšie ehm, to riadiť. Potrebujeme transparentný systém, tak aby na vnútornom trhu sme mali ehm, riadny režim elektronických transakcií. Taktiež ehm, Musia byť teda jasné princípy aj pre prácu sprostredkovateľa, to dôležité pre európske hospodárstvo a pre e, dôveru spotrebiteľov. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem za slovo. Taktiež som podporil tento návrh uznesenia, túto správu kolegu Tajanyho vytvorenie jednotného trhu platieb, elektronické transakcie, ochrana spotrebiteľa, vo všeobecnosti finančná gramotnosť. Všetky tieto hodnoty, o ktorých hovorím, sú dôležité a pre konkrétnych používateľov týchto produktov a služieb majú svoj význam. Podporil som tento návrh správy, pretože si myslím, že je zásadné, aby bolo vytvorené jednotné bezpečné prostredie pre takéto platby a zapadá to do rámca, ktorý sme tu rozoberali v iných dňoch, či už je to elektronický platobný rozkaz alebo integrácia kapitálových trhov. To sú všetko nástroje, s ktorými sa musia spotrebitelia zoznamovať, my by sme o nich mali informovať. A tieto jednotné integrované postupy im majú uľahčiť prácu s týmito nástrojmi. Ďakujem. Šunkeli. Ďakujem. Ja som podporil túto správu svojim hlasom a myslím si, že pán Tajani odvedol skvelú prácu. Je to skutočne prospešné v danej oblasti, pretože sa odohráva stále viac cezhraničných transakcií a je, je dôležité mať jasné pravidlá. A u nás v Írsku je mnoho malých a stredných podnikov, ktoré vznikajú a oni budú v budúcnosti exportovať cez internet. A z tohto dôvodu musíme zaručiť, že vnútorný trh je silný, tak aby mohli byť takéto transakcie taktiež vykonávané. Takže skutočná to odvedená práca bola skvelá. Ďakujeme, pán Pospíšil. Ďakujem za slovo. Ja som tento návrh taktiež podporil. Zefektívnenie elektronických transakcií, predovšetkým tých cezhraničných v rámci EÚ, považujem za dôležitý prvok pri budovaní vnútorného trhu. My sme včera diskutovali o tom, ako lepšie riešiť cezhraničné súdne spory, e, o tom, ako prepojiť digitálne trhy, e, umožniť e, elektronické obchodovanie. A všetky tieto nástroje majú viesť k tomu, čo považujem za dôležité, za vytvorenie alebo dotvorenie vnútorného trhu v EÚ. Takže vítam takéto e, ďalšie ustanovenia, ako elektronicky platiť pohľadávky. E, návrh e, v podstate zlacňuje bankové poplatky, to bude občanov zaujímať a taktiež si myslím, že je dôležité, že sa majú lepšie chrániť osobné údaje, s ktorými banky v platobnom styku e, pracujú. Takže návrh je správny. Ďakujem. Ďalej. Máme mm, uznesenie právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a riziko finančných nástrojov v EÚ, prípad Španielska. Nie je to pani González, takže dostane slovo pani Morvaj. Áno, ja som hlasovala áno. Podporila som správu, ktorá hovorí o tom, že treba pomôcť tým, ktorí si vzali hypotekárne úvery. A chcela by som povedať, že v Španielsku je mnoho krajín, e, mnoho rodín, ktoré, ktoré boli vysťahované, pretože sa boli takúto hypotéku. V Maďarsku je situácia ešte horšia, pretože ľudia si pobrali úvery v cudzích menách a tam už neplatí moratórium. Ľudia prídu o svoje príbytky. Aby sme toto zastavili, právnici a mimovládne organizácie by mali zasiahnuť, mali by si prečítať túto správu, ktorú aj ja zverejním na mojom Facebookom účte. Ďakujeme. Pán Urban Krespo to tiež nie je, takže pani, pán Mami Kins. Ďakujem za slovo. Jeden z hlavných dôvodov, prečo za posledné 10 ročie v našich mnohých krajinách, aj u nás, bola e, kríza, tak bolo to, že ľudia nemohli splácať úvery, ktoré si vzali na nákup napríklad domu alebo auta. No a samozrejme, ten, ktorý si berie úver, by mal byť schopný platiť úroky a požičku, ale nie je to bežné obchodovanie, pokiaľ mnoho ľudí nie je schopné splácať, schopný splácať úver. A ľudské práva taktiež zahranajú právo na strechu nad hlavou. Takže mali by sme e, zaviesť reformy v oblasti hypoték, tak aby ľudia mohli splácať úvery. Takže som hlasoval za. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem za slovo. Priznám sa že som hlasoval proti tejto správe, a to z prozaického dôvodu. Myslím si, že škodí, pokiaľ národné politické spory sú prenášané na politickú, na európsku úroveň, bez toho, že by to malo e, za následok spoločné európske stanovisko. Ja samozrejme cítim solidaritu s tými 600 tisíc osobami, ktoré Španielsku dôsledkom postupu banka nakladania s hypotékami e, prišli o príbytok. A vidím, tu problémy v oblasti preferenčných akcií, ale taktiež si myslím, že je pozitívne, že španielský premiér sa snažil tieto nedostatky, ktoré vznikli za predchádzajúcej socialistickej vlády, napravovať. Preto som tento návrh, ktorý podľa mňa bol nekonsenzuálny, nemohol podporiť. Ďakujem. Teraz prejdeme k návrhu uznesenia vo vzťahu k trestu smrti pani Morvaj na minútu. Nuž, v Maďarsku sme do roku 1990 alebo 1991 mali trest smrti. A ako povedal profesor na univerzite, ktorý vyučuje trestné právo alebo procedurálne aspekty trestného práva, ako profesorka, som chodila na trestné procesy Mm, kde boli vynášané takéto rozsudky trestu smrti. Chodila som tam so študentami. No a vtedy sme tam so študentami vedeli ľudí odsudených na smrť. A taktiež sme navštívili ľudí e, v celách, ktorí teda čakali na, na vykonanie rozsudku. Takže tých ľudí som vydala. A je to pre mňa ťažká situácia. Je pre mňa ťažšie povedať, že som za trest smrti, eh, než aby ľudia boli zabíjani v mojom mene. Ale ako eh, právnička v oblasti trestného práva vidím, že napríklad sa pachajú otrasné eh, skutky na deťoch alebo zraniteľných ľuďov, takže som, takže ja som hlasovala takto. Ďakujem, pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil tento návrh, lebo som odporcom trestu smrti. Považujem ho za barbársky prostriedok trestnej politiky. Domnievam sa, že analogicky je možné e, toto riešiť e, trestom doživotného odňatia slobody. Musíme, a v tom je tá správa správna, e, musíme byť lídrom v ochrane ľudských práv. Prepačte, prerušuje pán predseda rečníka je tam nedostatočné pretlmočenie do angličtiny. Z češtiny je to vyriešené už. in Okay. Okay. Start again. Začnite prosím od začiatku, ospravedlňujem sa. Prepačte, e, hovorí pán predseda, požiadal som vás, aby ste e, ešte raz e, zopakovali vaše vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže ja ešte raz stručne poviem, že som podporil tento návrh, lebo sa domnievam, že Európska únia ako medzinárodná inštitúcia, ktorá obhajuje ľudské práva vo svete a my tu permanentne diskutujeme o porušovaní ľudských práv vo svete, tiež teda musíme byť tými, ktorí budú bojovať proti trestu smrti. Skrátka, dobre, 58 krajín e, vo svete ešte stále má trest smrti, v niektorých štátoch je ešte stále veľmi barbarsky vykonávaný. Chcem tu spomenúť len Čínu, Irán, Saudskú Arábiu. To sú krajiny, kde trest smrti je jednoznačne zneužívaný a dnes do poludnia sme tiež diskutovali o tom, ako mladý disident má byť brutálne zavraždený v Saudskej Arábii. Je proti tomu bo- treba bojovať a snažiť sa na eh, medzinárodnej úrovni presadzovať eh, zákaz tohto trestu a vysvetľovať, že adekvátnym trestom pre najväčšie zločiny je eh, trest odňatia slobody doživotne. Ďakujem. Pán Mamikins má slovo. Každá osoba má eh, právo na svoj život a aj eh, zákonné spôsoby pre eh, svoje podprestanie. Ale ak sa pozrieme na trest smrti, ten nie je efektívny v modernom svete treba zohľadniť, že vždy je tu šanca, že táto osoba bola potrestaná nesprávne, teda že stratí svoj život za činy, ktoré nikdy nespáchala. Minulý rok vo viacerých krajinách sa zvýšil počet eh, trestov smrti. To je veľmi zarmucujúce. V mnohých prípadoch e, e, títo ľudia dokonca nespáchali trestné činy, za ktoré boli e, potrestaní trestom smrti. Ďakujem, slovo má pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Ja som tiež hlasoval za túto správu a samozrejme je veľmi potešujúce, že čoraz viac krajín sa dáva na stranu tých, ktorí e, trest smrti e, nepraktizujú, takže nemali by sme len diskutovať o znovu zavadaní trestu smrti. Samozrejme, strašné, e, strašným činom niekedy dochádza a preto ľudia začnú diskutovať napríklad o treste smrti, ale je naozaj iba civilizované uznať za každých okolností ľudské práva. A už došlo e, k tomu, že ľudia, ktorí e, boli popravení, e, že sa uznala ich nevina, ale už sa nedal odčiniť tento ten trest smrti. Takže je potrebné, aby sa skoncovalo s trestom smrti na celom svete. Pani Makovej. Ďakujem, pán predseda som proti trestu smrti e, v roku 2014. E, e, bolo ešte stále veľa ľudí takýmto spôsobom pripravených o život. Veľmi často iba preto, že hajili svoju vlastnú slobodu. Napríklad demonstranti ktorí len protestovali za demokraciu, ako e, napríklad e, Mohamed e, ale Nimra, ktorý sa iba zúčastnil protestu a má byť popravený, má mu byť sťatá hlava za to v Saudskej Arabii Nemôžem veriť tomu, že sa to deje v roku 2015. Pani Šojdrová, k zákazu trestu smrti sa európske krajiny zaviazali. Je to európska hodnota, ktorá ale e, prichádza z všeobecného princípu nedotknutelnosti ľudského života. Tie najťažšie zločiny by sa mali trestať do, doživotným väznením. V roku 2014 bolo popravených 2466 ľudí, väčšina e, z nich v Číne uznesenie, ktoré som podpísala a podporila, podpísala som to preto, e, než, e, pretože by som bola zástakňou vývozu európskych hodnôt do sveta, ale pretože tento nástroj sa zneužíva na vybavovanie si účtov s politickými oponentami alebo prenasledovanie ľudí z náboženských dôvodov či dôvodov inej sexuálnej orientácie. Myslím, že je to nepripustné a preto som rada, že Európsky parlament e, toto vyhlásenie prijal. Prejdeme teraz e, k vysvetleniu hlasovania e, v súvislosti s ponaučením plynúcim z katastrofy spôsobeným únikom červeného kalu 5 rokov po havárii v Morvaj. Účelom trestu je snažiť sa e, zamedziť e, zločinom, aby v budúcnosti už k ním nedos, nedošlo. Ja som sa prihlásila o slovo, pretože si myslím, že nie je správne uh, pozerať sa do minulosti, mali by sme sa sústrediť na budúcnosť, sústrediť sa na prevenciu e, takýchto katastrof, aby k ním už nedochádzali, nedochádzalo. Aby sme e, však boli úspešní v prevencii, musíme e, tie správne dôsledky vyvodiť z toho, k čomu došlo. Musíme identifikovať zodpovedných mm, a to celkom presne, aby bolo jasné, kto je zodpovedný za e, tieto činy? Pán Mamikins. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred piatimi rokmi Maďarsko utrpelo e, veľkú prírodnú e, priemyselnú katastrofu. 10 ľudí v dôsledku nej zomrelo, desiatky boli zranených, moju úprimnú sústrasť majú e, rodiny tých, ktorých to zasiahlo. Je e, viacero takýchto podobných katastrof. Napríklad roku 2002 v Galícii e, došlo k havárii ropného tankeru. Našťastie tam nikto nezomrel, ale je veľmi ťažké vyrovnávať sa s takýmito katastrofami. Niekedy k tomu dôjde, pretože ľudia e, si niečo nevšimnú, sú nepozorní. Veľa toho súvisí aj e, s pravidlami pre uskladňovanie nebezpečného materiálu. Ľudia, ktorí žijú v blízkosti, e, takýto skladok by mali byť presne informovaní. Ďakujem. Pán Balco. Ďakujem, pán predseda. Pred eh, piatimi rokmi eh, Maďarsko bolo otrasené najväčšou priemyselnou katastrofou vo svojej histórii, eh, spôsobené červeným kalom. Chceli sme položiť rade aj komisii špecifické otázky, ako chcú meniť legislatívu, aby sa zamedzilo tomu opakovaniu podobnej katastrofy a ako sa vyrovnať s finančnými stratami v dôsledku tejto katastrofy. Komisia však nikdy neodpovedala na túto otázku, preto sa veľmi teším, že teraz máme uznesenie, ktoré stanovuje, čo treba urobiť. Jasne spomína e, princíp toho, že e, znečisťovateľ e, platí a takisto vytvára e, fond na pokrytie e, škôd spôsobených e, touto katastrofou. Nie je tu pani Makovej, slov má teda pán Kelly. Prepačte, prepačte. Nasledovať e, bude téma rodovej rovnosti. A e, teraz má slovo najprv pani Morvaj. Ja som sa zdržala hlasovania k tejto téme z nasledujúceho dôvodu. Ide hlavne o to v tomto návrhu, že poskytujeme peniaze tak e, zvaným rozvíjajúcim sa krajinám, ktoré chcú zohľadňovať myšlienky Európskej únie o rodovej rovnosti. Ja nemám s týmto principiálny problém, pretože som proti diskriminácii vychádzajúcej e, z e, rodových rozdielov, ale čo sa mi nepáči, e, sú tam, sú tam otázky, ktoré napríklad je tam samozrejme treba bojovať za to, aby dievčatá mali e, prístup na e, školy a e, treba bojovať proti genitálnej mutilácii, ale treba, sú tam aj oceky o intersexualite, transexualite, normách s tým spojenými, s inter, interrupciami a podobne. A my chceme vlastne tieto myšlienky z Európy tým iným predávať výmenou za peniaze a to je pre mňa neakceptovateľné. Ďakujem, pán predseda. E, sú aj ženy, aj muži vo svete a teda úplne prirodzené, že obe strany sú Eh, aktívne involvované do rozvoja spoločnosti, v, ktorý, v ktorej žijú. Nad, eh, na nadnárodnej úrovni by to malo byť tiež také isté, ale v EÚ žiaľ Bohu ešte stále určité ženy eh, určitého veku nie sú plne, mm, nemajú plne v rukách kontrolu nad svojim životom. E, nie je im dovolené chodiť do škôl, e, skončia vo e, nanútených manželstvách, takže stále sú diskriminované na základe svojej rodovej príslušnosti a musíme zabezpečiť, aby už nedochádzalo v tejto situácii v prípade veľmi chudobných vrstiev spoločnosti. Ďakujem pekne. Pani Makovej tu nie je, takže pán Kelly má slovo. Ďakujem. Veľmi e, e, rád som hlasoval spolu s mojou skupinou za túto tému. Dosali sme veľkú väčšinu, 524 hlasov bolo za. A to znamená, že chápeme, aké dôležité je postavenie žien a e, rodovej rovnosti. Ale boli sme proti, e, potom ako 7 a 19, kde sa hovorilo o e, interrupciách zdarma v určitých krajinách a nemyslím si, že toto by bolo správnym prístupom, preto e, namietame voči tomuto a teda tieto body neboli prijaté a našťastie to znamenalo, že sme teda mohli túto správu podporiť. Ak sa e, navrhujú e, na medzinárodnej úrovni e, potraty, tak my sme proti tomu. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe pani Záborskej. Slovo má pani Šojdrová. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Vítam skutočnosť, že Európsky parlament sa venuje otázke rovného zaobchádzania medzi mužmi a ženami v povolaní a v práci. Riešenie nerovnosti považujem za dôležitú, pretože formálne tento princíp síce už existuje dlho, ale prax vyzerá inak. Vážim si prácu pani kolegyne, pani Záborskej, a odviedla veľmi dobrú prácu a pripravila dobrý návrh. To, že nakoniec eh, hlaso, za tú správu hlasovalo iba 340, 344 poslancov, považujem za jasný signál, že sa nepodarilo získať silnejší koncenzus. Všetci predsa chceme, aby za rovnakú prácu boli ženy odmenované rovnako ako muži. Ale bohužiaľ boli tu prijaté také pozmeňujúce návrhy, ktoré v niektorých prípadoch považujem až za porušenie subsidiarity. Je zbytočné mať v tejto správe povinné kvóty, plány pre podniky, to znamená reguláciu, ktorá ide nad rámec právomocí Európskeho parlamentu. Bohužiaľ sa teda nepodarilo získať podporu pre návrh, ktorý by bol teda veľmi praktickým nástrojom pre presadzovanie rovnosti v otázke odmeňovania mužov a žien Napriek tomu verím, že v tejto správe, ktorá bola prijatá, sa nájdú tie ustanovenia, ktoré pripravila pani Záborská a ktoré sme vo výbore odhlasovali a ktoré môže byť užitočné. Ďakujem. Ďakujem pani Morvaj. Správa pani Záborskej o rovnosti príležitostí ja som hlasovala, takže som sa zdržala, pretože to je špecifická situácia, ktorá sa tu objavuje, na ktor- aj pani spravodajkyňa sa vlastne zdržala, to znamená nehlasovala za svoju vlastnú správu pre outsidera, by to mohlo stať sa čudné, ale ja to vysvetlím. Vysvetlím pozadie tejto situácie a to je veľmi dôležité. My stále prehodnocujeme externé podniky, ktoré hodnotia, prehodnocujeme takisto aj prácu poslancov a vlastne potom sa to e, objavuje v tlači v členských krajinách. Možno za správu dostanete v týchto skórach v tlači veľa bodov, ale tento príklad pani Záborskej poukazuje, že ona, ona ako konzervatívna, profesionálna poslankyňa bola v takej situácii, že tu poukázala na viaceré práva, ktoré sa dostali vlastne do tejto správe a je to protichodí s jej vlastnými hodnotami a výsledok je taký text, ktorý jednoducho už nie je jej vlastný text. Takže jej text vlastne bol vykastrovaný, ak to môžem takto povedať, cez pozmeňujúce návrhy. Takže to je vlastne také ponaučenie v tejto inštitúcii, ktoré tu máme, kde jednoducho sa nevieme odvrátiť od nejakých politicky korektných hodnot. Ďakujem. Ďakujem. Zagarantovanie rovnosti medzi rodmi aj v profesnom živote, to je základný princíp Európskej únie. A je úplne zrejme, že kandidáti, keď žiadajú o prácu, tak by mali dostať rovnaké príležitosti, bez ohľadu na rod. To znamená rovnaká pláca za rovnakú prácu. A zároveň je veľmi dôležité zabezpečiť, aby zamestnávateľia dodržiavali rovnakú príležitosť pre oba rody. A keď vychádzame zo základných princípov biológie, tak sú tu samozrejme rozdiely medzi oboma rodmi, ale Nemali by sme dopustiť k diskriminácii, takže ja som hlasoval za. I voted against... Ja som hlasovala proti tejto správe, pretože tam boli do neba volajúce protiklady. V jednom odseku e, žiadate o klasifikáciu povolaní nezávisle od, povolaň, od pohlavia. Na druhej strane tam boli e, kvóty. Skutočne je to až smiešne. Nech ženy a muži súťažia e, rovnako o, o, o mm, zamestnania, nie na základe nejakého kvótového systému. Potrebujeme slobodnú spoločnosť a tu zachováme len pokiaľ ľudia získajú zamestnanie na základe svojich schopností a zásluh, pretože pozitívna diskriminácia nie je v skutočnosti pozitívna. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem opäť za slovo. Z toho názvu by ste si mohli myslieť, že ju podpor, túto správu podporí každý poslanec. Avšak niektorí mali problém s určitými e, odporúčaniami a to chápeme a nakoniec len 344 e, z viac než 500 e, hlasovalo za. Ja som podporil túto správu svojim hlasom. Okrem prvej a druhej časti e, e, pozmeňujúceho návrhu 17. Moja strana Fine Gael hlasovala proti stanovisku e, politické skupiny čo týka tohto pozmeňujúceho návrhu, ale my musíme zaistiť rovnosť pohlaví, čo sa týka kariér, možnosti kariérneho postupu a dôchodkov. A myslím si, že už sme tu odviedli veľký kus práce, ale potrebujeme nové pravidlá, aby sme vytvorili skutočnú rovnoprávnosť z Európskej únii. Ďakujem, pán Šogor. Ďakujem za slovo. V tejto správe sa kladie dôraz na dostatok vyváženosti medzi rodinným a profesným životom. Text taktiež hovorí, že tento tlak je jeden z dôvodov, prečo klesá porodnosť. A ja si myslím, že pokiaľ sa s porodnosťou nič niečo neurobí, tak naše spoločnosti čaká smutná budúcnosť a to je kľúčový problém pre nadchádzajúce desaťročia. Ochota alebo vôľa mať deti súvisí iste aj s neflexibilitou na pracovnom trhu a diskrimi- s diskrimináciou, e, ktorú trpia ženy, ktoré majú malé deti. Takže ja vítam tú správu a to, čo hovorí o tom, že ženy a muži sú

Dokument, text z tohto zasadania predložíme neskôr a potom budú preložené na schválenie príslušným inštanciám. Týmto uzatváram plenárne zasadanie. Ďakujem.